a to by skoro znemožnilo všetky rokovania, ale ja som presvedčený, že vy rozumiete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A ešte by som chcel povedať, že je 5 uznesení, ktoré bolo predložených mm, k záveru tejto rozpravy. Zajtra sa bude hlasovať. Teraz Vážení poslanci, prejdeme k ďalšiemu bodu. Ústna e, otázka. E, systém všeobecných colných preferencií. Je tu šesť e, autorov, najskôr pán Kaspari na dve minúty. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Kollegie, kolegovia, vážený pán komisár, systémom GPS EU Ehm, ehm, dáva prístup 86 ehm, e, e, krajinám, rozvojovým krajinám a nechceme za to nič od našich partnerov. Okrem toho ešte je GSP plus pre určité krajiny, e, ktoré stoja pred osobitnými výzvami a musia splňať osobitné podmienky. A východisko je, že od 1. januára 2010 potrebujeme novú úpravu, pretože stará už nebude platiť ale potrebujeme e, postup s dvomi čítaniami a na to treba čas. A preto ja za moju politickú skupinu očakávam, že komisia čo najrychlejšie predostrie nový návrh, pretože naozaj na postup s dvomi čítaniami e, potrebujeme čas a e, nie je možné, aby sme vlastne e, v prípade e, nutnosti museli pod tlakom v parlamente príjmať e, tieto úpravy. E, ja si e, želám, aby sme čo najrychlejšie mali k dispozícii údaje a fakty o tom, ako aktuálny systém sa overil v praxi či skutočne poviedol e, k zjednodušeniu e, v obchodovaní s tými krajinami, kde to bolo potrebné, či sa naozaj zvýšili exportné čísla, či tieto krajiny profitujú z tohto systému. Všimol som si, že mnohí sa pýtajú, či tento systém funguje, keď krajiny ako Katar, ktorý má vyšší e, príjem e, na hlavu obyvateľa, e, než je príjem 25 členských štátov EÚ dokopy. No tak ja, sa, tak ja si myslím, že by bolo dobré pri prepracovaní tohto celého systému myslieť na takéto veci. A potom mám ešte jednu e, prozbu aj na kolegov, e, pokiaľ ide o hlasovanie zajtra, mali by sme ostať pri uznesení tak, ako to bolo dohodnuté pôvodne a bol by som vďačný kolegom, keby sme jednotlivé prípady, o ktorých sa diskutovalo, nespomínali v uznesení. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo má teraz pán David Martin na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ako Daniel Kaspari a ja e, vítam e, tento e, režim v GSP, ktorý sme mali doteraz. Všetko, čo je tam správne v GSP+, plus je teda dobre, tieto krajiny by mali mať otvorený prístup, pokiaľ ide o všetko až na zbranie. 176 krajín má momentálne preferenčný prístup. A je pravda, že niektoré krajiny e, by mali mať ešte lepší prístup pomocou GSP+. E, a malo by sa implementovať 27 špecifických e, medzinárodných úprav týkajúcich sa správneho riadenia, ochrany, slobod a podobne. Ale tieto krajiny by mali aj rešpektovať svoje povinnosti podľa týchto úprav. Ak dovolíme krajinám, aby jednoducho svoje záväzky nemuseli dodržiavať, podľa týchto e, dohovorov, tak sa tu e, stratia e, tie prínosy systému GSP+, ale nie len to. Odsúdime tým vlastne aj tie ostatné GSP krajiny, lebo vlastne ich preferencie sa zhoršia a dáme preferencie tým 16 krajinám, ktoré nerešpektujú práva. Ehm, ide tu aj o e, teda e, Sri Lanku. E, komisia v tejto oblasti podniká kroky a slúbila sankcie proti Sri Lanke. Komisia by mala ale zahájiť aj vyšetrovanie v oblasti Kolumbie, pokiaľ ide o rešpektovanie týchto 27 dohovorov. Nejde o to, aby sme prijali kroky voči Kolumbii, ale ide o to, aby sa vyšetrovalo. Napríklad v prípade El Salvadoru to bolo podobne. Nakoniec sme spolu závoru, že nepotrebujeme sankcie. V budúcnosti by parlament tiež mal mať právo um, uh, vlastne um, zahájiť uh, vyšetrovanie alebo iniciovať vyšetrovanie uh, v oblasti GSP+. A takisto je dobré, aby sme boli informovaní o um, ratifikácii a o jednoducho aktuálnom stave v oblasti GSP, GSP+. A ide tu aj o revizované e, nariadenie o e, GSP. Slúbili ste nám to do júna a naozaj by sme boli radi, keby sme e, to ešte pred júnom dostali k dispozícii. Ďakujem pekne. Teraz má slovo na 3 minúty pán Rinaldi. Vážení kolegovia, vážený pán komisár, po tom, čo sa vytvoril tento parlament, boli sme okamžite konfrontovaní situáciou, Ehm, ktorá vznikla v súvislosti s GSP eh, plus a eh, aplikovaním alebo neoplakovaním tohto mechanizmu na dve krajiny, Sri Lanka a Kolumbia. V prvom prípade sme si všimli eh, mnoho chýb aj závažných ehm, zo strany Sri Lanky, ktorá práve vyšla teraz z dlhej občianskej vojny a toto bolo spojené aj s teroristickými organizáciami Myslím si, že sme veľmi unahlene e, postupali v tejto e, ob, e, oblasti. Príliš rýchlo sa to postupovalo v týchto veciach. Veľmi rýchlo sa prijalo rozhodnutie a e, Európsky parlament, nikto sa ho nepýtal na jeho názor v tejto oblasti. A v druhom prípade e, Kolumbia e, je zmietaná občanskou vojnou, nerešpektuje sa tam, už sú tam také ľudské práva, sú tam vraždení bežne členovia odborov a podobne. Na rade vieme, e, že e, sú e, členské štáty, ktoré sú veľmi aktívne v ochrane záujmov Kolumbie a opäť aj tu nikto sa nepýta parlamentu na jeho názor, ktorý dennodenne vlastne musí počúvať hlasy oboch strán. Nikdy sme neboli oboznámení so žiadnymi hodnoteniami dopadu, dôsledkov hospodárskych aj dopadov na zamestnanosť, v tejto súvislosti. Je tu naozaj dôležitá um, úloha Európskeho parlamentu. Sú to naozaj politické rozhodnutia a nie e, technické, odborné, takže ja si myslím, že je neakceptovateľný status uh, quo. A e, tieto dva konkrétne e, prípady by sa myslím nemali opakovať. A bolo by dobré, keby sme diskutovali aj o tom, čo sa deje v týchto mesiacoch v týchto dvoch krajinách. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa, ako e, sa e, porušujú e, ľudské práva a čo je potrebné vykonať napríklad v Kolumbii alebo na Sri Lanke, aby komisia začala konať alebo by, išlo aj, alebo by mohlo ísť aj o konkrétne kroky srilanskej vlády, ehm, ktoré sú vlastne potrebné na to, aby sa niečo zmenilo v tejto situácii. takže žiadame vás, pán komisár, do júna o to, aby ste predložili pri e, slušný návrh a ide aj o e, zoznam e, krajín, e, ktoré skutočne nie sú naozaj rozvojovými, tie by sa mali vyňať z týchto zoznamov. A takisto ide o to, aby sa dodržiavalo tých 27 dohovorov v krajinách, ktoré profitujú z týchto špecifických preferenčných úprav. Je takisto potrebné hodnotenie dopadov GSP a treba aj komunikovať s parlamentom. Ako spomenal kolega Martin, úloha parlamentu v prípade navrhnutia pre prerušenia dohôd. E, tu by bolo treba e, naozaj zdôrazniť. Ďakujem pekne, pán Rinaldi. A slovo má teraz na dve minúty e, Kiel Nielsen. Pán predseda, my vychádzame z troch aspektov v kontexte colných preferencií. 31. decembra 2011 vyprší nariadenie, aby sme mohli vykonávať naše právomoci. Potrebujeme, aby komisia predložila nový návrh nariadenia najneskôr v júni 2010. Po druhé, fungovanie GSP Plus je e, nedokonalé, kto rozhoduje o e, krajinách e, aké sú kritéria, kto e, dohliada na rešpektovanie sociálnych, environmentálnych e, požiadaviek. To taktiež nevieme, aké boli výsledky GSP+. plus Ide o udržateľný vývoj, o diverzifikáciu výroby, o vytváranie pracovných e, dôstojných miest, alebo či ide o šírenie krátkodobých zmluv, o koncentráciu hlavných distribútorov nevieme taktiež, takže treba prehodnotiť e, túto situáciu, aby sme naozaj dosiahli ciele, o ktoré ide. Ale teraz ide aj o katastrofálny prípad Kolumbie. Komisia doteraz odmietala e, preskúmanie vážnych porušení ľudských práv v Kolumbii, ale pritom je ustanovenie e, v nariadenia. Je nepripustné, aby vo svetle našich hodnot v rôznych odvetviach EÚ odstúpila od podmienečnosti GSP a napriek, na, na rozdiel od toho uzatvára dohody o voľnom obchode z Kolumbie a to je vážny úder pre odbory spotrebiteľov e, národnú výrobu v Kolumbii. Ďakujem pekne. Pani Kiel Ninsel. Teraz pán Joe Higgins na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Systém colných preferencií EÚ pre niektoré krajiny je, existuje od roku 71 a má to byť mechanizmus na odstránenie obchodných e, nerovnovách medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami a má to prispieť aj k udržateľnému rozvoju. Pán komisár, súhlasíte e, so mnou e, v tom, že to naozaj bol, bolo veľké fiasko a že to e, bolo prínosné iba v rámci niektorých e, vzťahov, ale pritom boli zrušené mnohé miestne pracovné miesta a zhoršené životné prostredie. A pritom máme strategický dokument spred e, troch rokov iba a ja sa pýtam, akú nádej majú pracovníci v Afrike, Latinskej Amerike a v Ázii, keď vaša komisia, pán de Gucht, iba v nedávnych týždňoch sa vlastne e, sklonila pred špekulátormi, ktorí e, chcú získať iba maximálny e, zisk a týka sa to konkrétne Grécka. E, vy ste e, gréckých pracovníkov a chudobných e, e, Grékov vložili do rúk týchto parazitov. Čo teda chudobní a ostatní mimo EÚ si môžu myslieť o tejto situácii? My sa pýtame, ako komisia hodnotí výhody preferenčného systému, či to ochraňuje práva pracovníkov a ľudské práva. Prosím, odpovedzte, ako môžete pokračovať e, vzťahy s vládou v Kolumbii, pretože e, štátne agentúry a armáda majú na svedomí najotrasnejšie e, zločiny, ako sa potvrdilo, keď, sme nedá, keď nedávno bol odhalený masový hrob a čo si myslí komisia o pokračujúcom GSP plus eh, v Sri Lanke a pritom eh, aj po voľbách eh, sa sporušujú ľudské práva, práva pracovníkov novou vládou? Ďakujem pekne, pán Higgins. Teraz pán Kamal na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Myslíme, myslím, že chápeme, že e, pôvodne išlo o to zahrnúť chudobné krajiny do obchodného systému a dať im e, isté preferenčné e, zaobchádzanie, aby bola rovnováha medzi chudobnými a bohatými krajinami. Aj ja musím povedať, ako niekto, kto má veľa známych a príbuzných v týchto chudobných krajinách, že naozaj Naďalej je tu korupcia a monopol e, štátnych podnikov a ťažko sa e, zabezpečujú dovozy na vytvorenie bohatstva, ale mnohí občania nemajú ani prístup k službám a tovarom, ktoré sú pre nás samozrejmosťou v EÚ a v bohatých krajinách. Ale Priznajme si, že najlepším spôsobom, ako dostať chudobných e, z chudoby, je podporiť podnikateľov, pretože oni vytvoria bohatstvo a dostanú ich z chudoby. Počas e, rozhovorov o e, hospodárskych partnerstvách mnohí si robili starosti o univerzálny prístup komisie, a raz som sa pýtal zástupca komisie, ktorý tvrdil, že ide aj o regionálnu integráciu a o vyvážanie európskeho modelu. No ale niektoré krajiny AKT majú špecifické ťažkosti a žiadajú o GSP+, tak potom um, počujeme, že to nie je možné, pretože porušujú niektoré dohovory a teda nie sú kvalifikovaní uh, pre GSP+ keď sa pozrieme do budúcnosti, tak je jasné, že musíme byť flexibilní pri uplatňovaní GSP+. A môžeme buď e, uložiť sankcie tým krajinám, ktoré nesplňajú požiadavky, alebo môžeme nadviazať e, dialog e, so snahou zlepšiť podmienky, aby Európa slúžila ako model. Takže pomoc podnikateľom a nepripisovať, ne, nepolitizovať prílišne túto otázku. Ďakujem pekne, pán Kamal. Takže po vystúpeniach autorov ústnej otázky teraz komisár de Gucht. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, aktuálna schéma GSP vyprší 31. Eh, decembra 2011. Komisia práve pracuje eh, na aktualizácii a revízii tejto eh, úpravy. Neskôr tento mesiac začneme verejné konzultácie o možných zlepšovaniach a úpravách a eh, znovu zhodnotíme dopady. Návrh komisie pre úspešné nariadenie teda môžeme očakávať, že bude hotové počas prvého štvrť roka roku 2011. A samozrejme, podrobíme to tomu obvyklému legislatívnemu postupu ktorý však môže trvať dlhšie, než je teda datum vypršania platnosti aktuálnej schémy. E, určite sa všetci zhodneme, že mali by sme sa vyhnúť situácii, e, kde jednotliví členovia GSP 1. januára 2011 e, stratia všetky svoje výhody. Preto Ehm, vytvoríme ehm, panel, ktorý navrhne ehm, predlženie e, starej schémy, pokiaľ nebude mať novú e, úpravu vypracovanú a v platnosti. To by vám mal dať dostatok e, času na tom, aby ste mohli pracovať na tejto téme a zabezpečiť aj tomu, aby vlastne neboli zvýhodňovaní tí, ktorí momentálne tým, ktorým momentálne tieto schémy e, pomáhajú. Vypočul som si vaše otázky a obavy týkajúce sa e, spôsobu, ako komisia monitoruje e, krajiny a ako tieto splňajú jednotlivé svoje záväzky. Základným kritériom pre GSP Plus je ratifikácia a efektívna implementácia. 27 medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských eh, práv a eh, štandardov práce aj eh, štýlov riadenia. Je úlohou komisie, aby monitorovala eh, veľmi úzko to, či tieto eh, štáty eh, tieto podmienky splňajú. Komisia samozrejme má povinnosť, aby GSP fungovalo férovo a z tohto vychádzajú aj naše, naše monitorovanie a naše kontroly a samozrejme vychádzame aj z toho, eh, čo vyvstane eh, z práce takých medzinárodných organizácií ako OSN, eh, ILO a samozrejme vychádzame aj z monitorovacích mechanizmov, ktoré zabezpečujú samotné tieto dohovory. E, to naozaj e, zabezpečuje e, nestranný proces revízie. Je to aj teda bilaterálny dialog o tých, s týmito krajinami o otázkach ich záväzkov. Ak by z tohto všetkého vyplynulo, že sa plne nesplňajú, nerešpektujú tieto kritéria, tak úpravy GSP hovoria o možnosti, že komisia môže podnetiť vyšetrovanie, aby objasnilo aktuálnu situáciu a, a navrhnúť potom následovné kroky. E, tento nástroj e, je, je naozaj závažný a dôležitý, ktorý by sa mal použiť, e, keď to je odôvodnené. Ale zahájenie vyšetrovania nie je krok, ktorý by sme mali brať na ľahkú váhu, pretože má dopad na vzťahy s touto partnerskou krajinou. Napríklad si spomeňme na to, čo sa stalo pred nedávnom so Sri Lankou. Ehm, cieľom e, schémy GSP Plus je e, podnietiť e, tie krajiny, aby zlepšili svoje riadenie, aby ho zvýšili na medzinárodnú úroveň. To hovorí o tom, že tieto krajiny by mali najprv mať šancu preukázať, že tieto štandardy chcú splňať, že chcú kooperovať s monitorovacími orgánmi a chcú vlastne napraviť tie nedostatky, ktoré boli identifikované. To vlastne aj zdôrazňuje ehm, zdôrazňujú e, tieto základné princípy GSP+. E, ja e, sa teším na diskusiu s vami o budúcnosti GSP a GSP+, obzvlášť keď budeme pripravovať revíziu aktuálnych e, úprav, ktoré sa budú týkať aj kritérií GSP plus a monitorovania ich e, e, uplatňovania. Samozrejme, budeme sa zaoberať návrhmi parlamentu starostlivo. Keďže táto revízia bude postupovať podľa toho obvyklého legislatívneho postupu, tak parlament bude mať rovnakú pozíciu ako rada, pokiaľ ide o formovanie budúcej podoby úpravy GSP. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz by sme prešli k vstupom eh, rečníkov za jednotlivé politické skupiny. Na dve minúty má slovo pani Andrikiene, nech sa páči. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, pán komisár. Po tom, čo povedal eh, eh, kolega Daniel z ktorého plne podporujem, by som chcela zdôrazniť pár bodov. V prvom rade vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy E, mení úlohu parlamentu pri formulovaní e, obchodnej politiky EÚ. A e, táto oblasť je oblasťou, kde parlament bude mať dôležitejšiu úlohu a väčší vplyv. Pán komisár, chcela by som na vás apelovať, aby ste sa viac zaoberali touto otázkou zvýšenej úlohy parlamentu Európskeho parlamentu. Prosím, konzultujte parlament e, v oblasti e, konzultácií o revízii GSP, GSP+. E, A pokiaľ ide o zoznam krajín, ktoré majú profitovať z tohto systému. Ďalej parlament by mal byť tiež zainteresovaný do procesu monitorovania, či teda dané krajiny nielen ratifikovali príslušné dohovory, ale naozaj aj ich implementujú. Ehm, komisia by mala konzultovať eh, minimálne parlament v tejto téme a je našou povinnosťou v parlamente zabezpečiť, aby sme vyvinuli mechanizmy v našich, eh, našich eh, orgánoch a gremiách, ktoré by sa týmto zaoberali. A napokon, pán komisár, chcela by som sa chcela by som vlastne povedať, zajtra e, hlasujeme a e, komisia by mala vypracovať e, svoj nový návrh o GSP a GSP plus čo najrychlejšie a dám ho dispozícii. A napokon nesúhlasím s tým, čo bolo povedané o Kolumbii zo strany jednotlivých kolegov. Kolumbia je krajinou ako mnohé krajiny v danom regióne a nemôžeme ignorovať pozitívny vývoj a dosiahnuté výsledky v oblasti rešpektovania ľudských práv a pokiaľ ide o, o situáciu aj ochrancov ľudských práv v tejto krajine. Tu nie je potrebné ukazovať prstom práve na túto uh, krajinu. Uh, je naozaj potrebné, aby táto uh, krajina mala novú úpravu. Ďakujem na dve minúty. Má teraz slovo pán Moreira. Nech sa páči presidente, Vážený pán predseda, vážený pán komisár, je príjemné počuť e, pána komisára hovoriť e, o tom, jak dostaneme čoskoro legislatívny návrh, alebo teda, že bude prehodnotený systém colných preferencií. Takže parlament bude môcť byť zapojený do legislatívneho procesu a vyhneme sa týmto spôsobom tomu, aby režim GSP vypršal na konci roka. Ide o rozvojovú pomoc o jeden z nástrojov. Otvára sa prístup na európske trhy za istých preferenčných e, okolností bez uplatňovania reciprocity. No a toto e, zlepšuje aj správu veci verejných a dodržiavanie ľudských práv, pretože e, krajiny musia splniť isté podmienky na to, aby im boli vytvorené preferenčné podmienky. Obchod je tak v službách e, rozvoja a ľudských práv. Ale predlženie by malo ísť ruka v ruke s kontrolou výsledkov. Nové nariadenie musí rešpektovať nové podmienky, to znamená zachovať e, dočasnú povahu tohto systému, aby bolo možné ho ukončiť v prípade potreby. potreby. Po druhé, treba to prehlbiť a lepšie vybrať e, krajiny v závislosti od ich stupňa rozvoja alebo aj od ich e, externej konkurencieschopnosti. Treba taktiež zlepšiť systém kontroly a dohliadania nad rešpektovaním podmienok v súvislosti k, s GSP, hlavne čo sa týka dodržiavania ľudských práv. A ešte jeden bod, pán komisár. Bolo by potrebné, aby bol zohľadnený aj názor Európskeho parlamentu a to od samotného začiatku legislatívneho postupu. Ďakujem pekne, pán Moreira. Pán Papastamko na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. režimy, ktoré vyplývajú z GSP, predstavujú výnimku eh, pretože tu sa obraciame na tie krajiny, ktoré to potrebujú najviac. Nový zoznam krajín musí zohľadňovať konkurencieschopnosť daných krajín a ich celkovú hospodárskú situáciu a nedostatočné rozlišovanie medzi jednotlivými krajinami je v e, neprospech najmenej rozvinutých krajín. Prvé prehodnotenie by sa malo snažiť opäť nastoliť rovnováhu, teda odstrániť tie nedostatky, s ktorými sme sa stretli pri doterajšom uplatňovaní režimu. Naša obchodná politika a podmienečnosť by mali zlepšiť správu veci verejných na celom svete a teda vyvinúť tlak, ak to bude potrebné. A umožnilo by to taktiež posilniť sociálny rozmer v širokom slova zmysle, teda e, pri rešpektovaní aj ľudskej dôstojnosti a pri rešpektovaní e, demokratického rozvoja. Európsky parlament by mal mať možnosť aktívne sa zúčastňovať na e, prehodnotení režimu aj na novom režime a parlament by mal možnosť dohliadať nad rešpektovaním podmienok v krajinách. Ďakujem pekne teraz pán Lange. Ďakujem pán predseda, pán komisár. Všetci veľmi dobre vieme, že systém GSP je dobrý systém a GSP Plus je veľmi dobrý systém. Musíme e, teda zabezpečiť jeho predlženie. Preto potrebujeme návrh, aby sme sa mohli o tom radiť v parlamente. Aj u systému GSP Plus môžeme zaviesť ešte určité vylepšenia ja by som e, spomenul 5 bodov, kde by bolo možné urobiť ešte isté vylepšenia. Poprvé, kto zistí, ako sa 27 noriem skutočne uplatňuje v praxi. Je to iba úloha ILO, alebo e, potrebujeme assessment e, výbor, ktorý by e, sprevádzal celý tento proces. Ako je zapojené do tohoto procesu civilné obyvateľstvo UGSP+, by som si želal koordináciu v príslušnej krajine, tak ako to napríklad e, sa dohodlo v e, Južnej Koreji. V prípade, že sa vyskytnú nejaké Eh, problémy, eh, kdo podá návrh na ich vyšetrenie. Niekedy mám eh, pocit, že v rade zohrávajú dôležitú úlohu iné prvky. Takže parlament by v každom prípade mal mať možnosť podporiť túto žiadosť o vyšetrenie. Potrebujeme jasnejšie štruktúry pre ďalšie kroky a takisto aj pre E, zastavenie tohoto procesu. Ďakujem. Ďakujem, pán Lange. A teraz prosím na dve minúty pána Tomasa Mana. Ďakujem. GSP predovšetkým v rozvojových krajinách e, prináša určité zvýhodnenia. Takýto e, systém oslobodenia od cieľ v priemyselných krajinách priniesol veľa je to vlastne príčinou, že stále viac sa tiež e, podpisujú dohovory ILO, ale ako kontroluje komisia uplatnenie e, týchto e, dohovorov v praxi. A predovšetkým, ak ide o nekalú súťaž, respektíve kde nie je zaručená e, kontrola e, krajiny pôvodu daných produktov. To znamená, nemali by tu byť zahnuté aj ďalšie krajiny, ako je Čína. Bilaterálne rokovania medzi Európskou úniou a Čínou nepriniesli žiadne zlepšenia v oblasti e, ľudských práv. Preto v mnohých e, krajinách e, e, budú viať tibetské vlajky, ktoré podporia boj Tibetu za autonómiu. Sociálne normy a normy životného prostredia je potrebné vybrať z tohoto systému a zapracovať do systému, do GSP systému spolupráca by sa nemala eh, orientovať alebo zamerať len na ekonomickú oblasť. Ďakujem a teraz prosím pána Sustu. Pán predseda, táto dôležitá príležitosť eh, je možnosť, aby sme zdôraznili, ako dôležitý je takýto eh, systém všeobecných colných preferencií. Či už základný systém GSP alebo GSP Plus sú prepojené e, E, e, prepojené na, na e, systém vlastne ochrany ľudských práv a znižovanie chudoby v týchto krajinách. Týka sa to základných princípov spolužívania a Napríklad to súvisí s výskumom, vyšetrovaním a zmenou statusu Sri Lanky v tejto oblasti je eh, potrebné, aby sme boli dostatočne zainvolovaní do revízie tohto eh, aktuálneho eh, systému. Ide teda o to, aby sme postupovali podľa príslušných eh, legislatívnych eh, postupov. Efektivita úprav súvisí aj s našou eh, dôveryhodnosťou, s kritériami, s tým, ako sa budú uplatňovať. Európa a veľká väčšina občanov v Európe nepodporuje exportovanie demokracie na špičkách bajonetov. Ide o to, aby sme vychádzali naozaj z princípov spolunažívania a z rešpektovania ľudských práv. A toto nám pripomína e, nutnosť, e, aby sme neboli laxní, e, ale aby sme naozaj sankcionovali tí, ktorí si zaslúhujú odsúdenie, ku ktorým patrí napríklad Kolumbia, Ehm, Nede tu o to, aby sme ehm, boli proti tomu alebo ktorému e, e, štátu, ale ide o to, aby sme naozaj monitorovali e, všetky problematické prípady a snažili sa o rešpektovanie aktuálnych dôhôd. A v tomto duchu by sa mala niesť aj revízia legislatívy, o ktorej práve diskutujeme. Ďakujeme pekne a teraz e, mal mať slovo pán Salafranka, ale nie je v aule, v pléne, preto má slovo pán Fielner. Ďakujem, Ďakujem pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Tento GSP systém, o ktorom dnes e, diskutujeme, je veľmi dôležitý nástroj a dobrý nástroj, pretože niektoré najchudobnejšie krajiny sveta môžu takto exportovať do Európy. Preto je veľmi dôležité, aby tento systém fungoval. V tejto diskusii, kde sa e, kontroluje tento systém, by sme mali zvážiť predovšetkým základnú úlohu a cieľ tohoto GSP systému. Na to by sme sa mali sústrediť. Ide o boj proti chudobe. Obchod je tým najúčenejším prostriedkom pre boj proti chudobe. A to musíme zvládnuť. GSP systém je zároveň veľmi dôležitým nástrojom na vyvíjanie nátlaku na určité krajiny, aby dodržiavali určité e, medzinárodné dohovory týkajúce sa ľudských práv. Nesmieme však zabudnúť, že hlavným cieľom je rozvoj. Predovšetkým krajiny, ktoré nedodržiavajú tieto dohovory, nezískajú žiadne preferencie, ale musíme zároveň myslieť na rovnováhu. Je to totižto tak, že e, krajina, ktorá nedostane možnosti exportu, ľahšie dodrží e, prísľuby medzi ľudskými právami a pracovnými príležitosťami existuje určité e, prepojenie. Ináč je veľmi ťažké bojovať proti korupcii, ako aj proti chudobe a biede. Zaujímalo by ma, ako vyzerá pán komisár e, toto nebezpečenstvo, aby e, tento proces nevedol k tomu, že sa e, stratia pracovné príležitosti. Tento proces viedol k tomu, že 27 dohovorov bolo potrebné ratifikovať. Mňa by zaujímala analýza 27 štátov EÚ, či skutočne ratifikovali tieto dohovory. Myslím si, že keď kladieme e, vysoké požiadavky na druhých, mali by sme na to predovšetkým myslieť. Ďakujem a teraz nasleduje e, Catch the Eye. Pán Nikolesku, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem. Mám jednu otázku na pána komisára v zmysle článku 732 štáty, ktoré si želajú tento e, GSP systém, môžu podať žiadosť do apríla tohoto roku. Zaujímalo by ma, ktoré štáty doposiaľ túto žiadosť podali získajú nové štáty tento systém GSP, keďže sa momentálne nachádzame v štádiu prepracovania tohoto systému. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Mám pocit, že to, čo sa nám zobrazuje na paneli, nesedí. Tak dám slovo pánovi komisárovi. Ďakujem. E, spomenuli ste Sri Lanku a Kolumbiu. V jednom prípade sme sa rozhodli zahájiť vyšetrovanie a rozhodli sme, v druhom prípade sme tak neurobili. V prípade Sri Lanky e, pozornosť komisie sa obrátila na e, správy, ktoré boli verejne prístupné zo strany OSN aj z iných eh, zdrojov a mimovládnych organizácií, ktoré indikovali, že Sri Lanka neimplementuje viacero dohovorov o ľudských právach, obzvlášť eh, tu o občianských a politických eh, právach, dohovor proti mučeniu, a degradujúcemu zaobchádzaniu, aj dohovor o právach detí. V prípade Kolumbie to bolo iné. E, Sri Lanka hovorila, že nie sú žiadne problémy a nechcela kooperovať s komisiou vo žiadnom štádiu e, vyšetrovania. V prípade Kolumbie, OSN a ILO a ich výsledky ukazujú, že sú tu určité otázniky, pokiaľ ide o efektívnu implementáciu určitých e, dohovorov OSN a ILO, ale je tiež jasné, že Kolumbia s týmito orgánmi spolupracuje Eh, zmenila svoj právny systém a že eh, sú tu kroky zo strany vlády zlepšiť eh, legislatívu aj zlepšiť jej implementáciu. Existuje tu dialog a kooperácia s OSN aj s ILO. Pokiaľ ide o otázku, ktorú položil pán Moreira, chcel by som povedať, že revízia úpravy GSP e, sa bude týkať e, nájdenia rovnováhy e, medzi rôznymi požiadavkami, ktoré tu zazneli. Žiadate nás, aby sme to urobili čo najrychlejšie, urobíme tak. Žiadate, aby sme urobili hodnotenie dopadov a E, e, iba v júni tohto roku dostaneme e, GSP údaje za rok 2009 a samozrejme potom je tu ešte aj konzultácia jednotlivých strán, obzvlášť Európskeho parlamentu. Chcel by som tiež pripomenúť môj záväzok voči Inte počas môjho vypočutia aj neskôr, že predstavím časový harmonogram legislatívnych návrhov, ktoré vám v budúcich mesiacoch zašleme a viete, že zajtra sa stretávame opäť a spoločne e, budeme sa snažiť vypracovať niečo, čo by Európskom parlamentu dávalo maximálne možnosti úplne otvorene diskutovať o jednotlivých témach, ku ktorým samozrejme patrí aj e, nová úprava GSP a takisto aj o e, systéme, ktorý by sme chceli e, čo najrychlejšie zaviesť Ehm, takže ďakujem pekne za pozornosť, e, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Ehm, chcel by som e, oznámiť, e, že ehm, boli dva návrhy na uznesenie predstavené. Zajtra budeme o tejto téme hlasovať, a to o 12.